It's 10.30 and we need to start. Today we are going to be very busy because we, as you remember, we decided to... Vážení kolegovia, rozhodli sme sa, že všetko teraz vtlačíme do jedného dňa, aby sme nemuseli pracovať aj zajtra na úrovni výboru, takže na začiatku nás čaká schválenie programu rokovania, ktoré ste mohli vidieť. Chcem sa spýtať, či program môžem považovať za schválený. Tlmočníci zároveň chcú upozorniť, že kvôli prebiehajúcemu štrajku budú tlmočiť len do vyhraneného času 18.30 a 11.50, keďže po 37 dňoch neboli dosiahnutá dohoda o pracovných podmienkach. Takže pani predsednička hovorí, že 11.45 preruším stretnutie, lebo budeme potom mať zasadnutie s AVKom. Vypočujeme si Emily O'Reilly, európsku ombudsmanku, ktorá nám predstaví svoju osobitnú správu o transparentnosti v rade. Bohužiaľ, zasadnutie AVKO je v tejto budove niekoľko poschodí nad nami, takže prejdete výťahom na 5. poschodie a budeme môcť začať so zasadnutím vtedy. Takže buďme veľmi obozretní s časom, aby sme dokázali začiatok tohoto stretnutia stihnúť. Rovnako by som vás chcela informovať, že naša administratorka Ina Sokovská prechádza na politické oddelenie C a to od 16. júla. Ina, je tu, je tam, takže ďakujeme veľmi pekne. A zároveň vám iná želáme veľa úspechov a veľa šťastí vo vašej práci. Ďakujem pekne za vynikajúcu prácu v sekretariáte. Nepresúvate sa veľmi ďaleko. Um, budeme sa určite tu vidieť a veľakrát sa stávalo, že bývalí administratóri sa potom vracajú Um, aby pracovali pre nás znova. Takže vždy vás znova radi uvidíme. Samozrejme, potrebujeme ešte vaše schválenie programu rokovania, teda zápisu z rokovania zo 16. mája. Mu boli um, rozdistribuované, chcem sa spýtať, či sú schválené. Dobre, v rámci bodu programu rôzne nemáme žiadne ďalšie žiadosti o slovo ani ďalšie poznámky. Poďme teraz k hlasovaniu. Veľmi stručne Eleonora požiadala o slovo. Eleonora, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, veľmi stručne. Navýšenie rozpočtu, ktoré navrhuje, um, navrhuje Európsky ombudsman, je vlastne vyplýva e, splnenia kľúčových úloh z Európskeho ombudsmana, ktoré vyplývajú z rôznych legislatívnych dokumentov, takisto aj z princípov propagácie dobrej administratívnej práce v Európskom sídle. E, Európsky ombudsman zaznamenal výrazný nápor práce e, nie len o individuálne prípady, ako skôr komplexný nárast zložitých prípadov. To je globálny nárast od roku 2018. Európska komisia a Európsky parlament žiadali alebo posielali stále viac a viac žiadosti, aby sa Európsky ombudsman zapájal stále viac do špecifických úloh a rolí, najmä boju proti zneužívaniu rôznych opatrení a takisto, aby sa účinnejšie chránili napríklad oznamovatelia proti spoločenskej činnosti. V tomto smere eh, je legitimné, že sa tu žiada navýšenie rozpočtu a práve preto si treba uvedomiť, že požiadavky boli pokryté len čiastočné. E, tieto e, aspekty slúžia preto, aby sme zabezpečili Európskemu ombudsmanu e, nevyhnutné personálne zabezpečenie a zázemie, tak aby mohol plne vykonávať svoje aktivity a plniť svoje zásadné právne funkcie. V opačnom prípade dôjde k celkovom úpadku a horšej starostlivosti o práva všetkých občanov. Fine, thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Teraz poďme ďalej k hlasovaniu. Myslím si, že môžeme hlasovať elektronicky, aj pretože ste si priniesli karty. Vidím, že ich tu máte so sebou, takže otváram hlasovanie. A ukončujem hlasovanie. Vidíte, že návrh bol schválený. Dobre, môžeme teraz prejsť ďalej. Ideme na prvú petíciu, ktorú tu máme. Je to petícia 586, ktorá sa týka údajného porušenia um, um, európskej legislatívy o správe odpadov a predkladateľ petície tu nie je, ale poslal nám dokumenty a tieto dokumenty boli potom v galicíštine, neboli v španielčine, boli v galicíštine, týmto bolo celkom komplikované ale dovolte mi dať teraz slovo zástupcovi komisii a zástupcovi komisie. Pán Diaz del Castillo zastupuje komisiu pre dnešný deň. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Pani predsednička, dobré ráno vám všetkým k tejto petícii. Chcem povedať e, nasledujúce. Pri predchádzajúcich oznámeniach komisár vysvetlil, že otázky regionálneho plánu nakladania s odpadmi v Galícii z obdobia, v pravdobie do roku 2020, ktoré bol schválený v januári 2011, bol posudzovaný službami komisie a posúdili sme, že splňa minimálne požiadavky, ktoré sú vytýčené v rámcovej smernici o odpadoch špecifický. Tento návrh e, má konkrétny zoznam nástrojov a opatrení, ktoré sú všetky zahrnuté a zároveň poskytuje detálne informácie o alokovaní zodpovedností a takisto aj o nevyhnutých investíciách do e, jednotlivých aktivít a programov a obsahuje aj kompletnú informáciu o nových zberných zariadeniach a zberných, zberných e, konceptoch alebo systémoch. Všetky tieto aktivity majú celkovo znížiť veľkú mieru skládkovania, ktorá bola zaznamená v roku 2009 53% na nízku mieru recyklácie, čo bolo len 10%. To sú dáta z roku 2009. E, služby komisie očakávajú, že regionálne kompetentné orgány začnú konať, ak to ešte nespravili, posudzovať tento plán tak, ako bol nevyhnutne aj modifikovaný. A to z tých dôvodov, že tu máme európsku legislatívu o odpadoch, ktorá bola doplnená a pozmenená a bol tu zavedený vyšší cieľ pre recykláciu a nižšie ciele pre skladkovanie odpadov, no a práve preto si to vyžaduje aj špecifické samostatné, samostatný zber bioodpadov. A práve z tohoto dôvodu od mája 2020 očakávame, že budeme nielen pre Galíciu, ale vlastne pre všetky členské štáty um, um, dostávať oveľa robustnejšie, objemnejšie um, plány pre správu odpadov. A chcem pripomenúť výboru, že tam, kde hovoríme o cieľoch, to sú národné ciele, nie regionálne ciele hoci my samozrejme očakávame, že aj španielské autonómne regióny, nielen v Španielsku, ale teda aj v celej Európe, budú prispievať týmto národným cieľom. Zároveň komisia nemôže zasahovať do e, voľby alebo do výberu jednotlivých e, plánov odpadového hospodárstva. Na to, na to majú právo len kompetentné miestne regionálne národné orgány. No a na záver, pre ďalšie finančné obdobie, ktoré začína v roku 2021, napríklad kohezný fond, tam už komisia nebude spolufinancovať um, zariadenia pre správu odpadov, ktoré sa napríklad budú, uh, ktoré budú spalovať, uh, skladkovať alebo mechanicky upravovať odpad. Celkovo teda môžeme povedať, že chápeme, že situácia v Španielsku, nielen v Galícii, ale uh, celkovo v Španielsku potrebuje výrazné zlepšenie, tak aby sa recyklovalo viac a skládkovalo menej. Najmä pri reteklácii máme cieľ, ktorý máme splniť do roku 2020, to je 50 a Španielsko zatiaľ len 30 splnilo tento cieľ, takže mm, možno Španielsko nesplní svoj cieľ v roku 2020 a práve z toho dôvodu sme spustili to, čo nazývame systém skorého varovania pre Španielsko, ktorý je už súčasťou tých nových eh, právnych pravidel správy odpadov, ktoré, ktorý spočíva v tom, že sa stretávame s kompetentnými orgánmi. To už sa uskutočnilo na jar tohoto roka. A zároveň um, sa tu pripravujú jednotlivé aktivity a kroky pre ďalšie roky, aby sme sa priblížili k tomuto cieľu a splnili ho na čas. Zároveň sme vytýčili akýsi cestovný plán pre Španielsko a s celým radom opatrení a krokov, ktoré e, potom nebudeme detaľnejšie rozobrať, ale už to bolo dohodnuté. Celkovo teda treba povedať, že existujúci plán nakladania s odpadom e, splňa európsku legislatívu a právne predpisy EÚ a očakávame, že tento plán bude posúdený alebo prehodnotený už čoskoro a sme pripravení posúdiť nový plán hneď ako nám bude doručený. Dobre, ďakujem veľmi pekne. A teraz dáme slovo poslancom. Naozaj vás poprosím, aby ste dodržali ten rečnický čas minúta a pol na jedného. Pani Senta Rodríguez, nech sa páči. Bohužiaľ bez mikrofónu. Tak, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Moje prvé slova sú pre tlmočníkov. Chcem povedať, že držím vám palce vo vašom štrajku. Druhé slova chcem povedať, že ako, um, ako um, jedna z, z podpisovateľiek alebo jedna z z ľudí, ktorí podporovali platformu pre boj proti skladkovaniu a za väčšiu mieru recyklovania v Galícii a takisto ako človek, ktorý sledoval aj túto, i, túto petíciu. Chcem vystúpiť ako prvá práve preto, lebo som bola v kontakte s členmi alebo ľuďmi, ktorí podpisovali túto petíciu celý čas a zároveň zastupujem aj zelených, ktorí žiadajú, aby sme dôsledne vyšetrili túto petíciu. To, čo títo predkladatelia žiadajú, zatiaľ to teda nemohlo byť adekvátne preskúmané, um, je najmä otázka ADEGI, to je vlastne asociácia pre obranu alebo ochranu životného prostredia v Galícii. Um, Tam sa hovorí, vlastne komisia hovorí o plnení právnych predpisov a prehodnotení, ale treba si uvedomiť, že tieto adekvátne podmienky e, môžu, e, nemusia naplno splňať náš komplexný legislatívny e, rámec. Napríklad pri legislatíve o reziduách tam nie sú všetky splnené limity, pretože sa hneď pri zdroji neseparujú všetky materiály podľa toho, aké majú pôvod a nespalujú sa napríklad materiály ľudského pôvodu. Takže dochádza k tomu, že pri nedostatočnom, nedostatočnej separácii alebo tri triedenie odpadu podľa jeho pôvodu dochádza k neplneniu um, spracovávania odpadového plánu podľa toho, odkiaľ tieto, plá, odkiaľ tieto odpady pochádzajú. Vedie to k tomu, že po 8 rokoch ticho a mlčania sme sme sa vlastne, vidíme dôsledky z roku 2015 a 2016. V roku 2015 celkový index reziduí bol 3,3 tony pre každý, pre každý sa tom, ktoré sme dosiahli. Stále sa menej a menej recykluje. Ďalej tu bola prezentácia jednotlivých dát, ako napríklad celkový index recyklovania. Vidíme, že po 4 rokoch fungovania um, autonómna vláda Galície nesplňa ani tie minimálne pravidlá, ktoré hovoria o tom, že sa má recyklovať 50% do roku 2020. Dala som vám minútu a pol, už ste to prekročili, ale 4 roky som čakala na to, aby som sa vyjadral k tejto petícii, lebo táto petícia sa záhadne stratila. Tak prosím vás v mene predkladateľov petície vám mi dáte slovo. Nemôžem vám dať slovo v mene e, predkladateľov petície, lebo nie ste ich zástupkynia, hovorí pani predsednička. Prosím, rada si vypočujeme ostatných kolegov, ktorí žiadali o slovo ale pani poslankyňa hovorí, že som členka tohoto výboru a mala som na starosti predstavenie tejto témy. Bohužiaľ, aj pani predsednička, aj pani poslankyňa hovoria naraz. Pán Preda má slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Pani predsednička, veľmi stručne. Pozorne som si vypočul, čo hovorila komisia, vypočuli sme si aj, čo povedala komisia pred troma rokmi. Komisia nám predložila veľmi podobné stanovisko, podobný názor, teraz sme znova počuli to isté, takže hovoríme tu o národných cieľoch a neregionálnych cieľoch. Komisia nemá adekvátnu moc alebo právomoc na to, aby dokázala zasahovať do plánov nakladania s odpadom e, na regionálnej úrovni v Galícii. Náš návrh teda je uzavrieť túto petíciu. Chápem, že niektorí kolegovia to chcú využiť pre svoju volebnú kampaň, ale treba si uvedomiť, že výbor pre petície nie je fórum e, pre národné volebné kampane. Ďakujem pekne. A teraz pani Senta Rodríguez, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. V prvom rade sa mi zdá, že je to úplne mimo a obviňovať eh, to, že tu chceme robiť nejakú volebnú kampaň s niečím tak zásadným, ako je napríklad otázka odpadov v Galícii. Po druhé, eh, chcela by som povedať, že model eh, odpadového hospodárstva ktoré, ktorý máme v Galícii absolútne neúčinný a musí sa zásadne rýchlo zmeniť. Sogama dostala 72 miliónov eur z kohezného fondu Ehm, keď bola vytvorená ako, ehm, ako spoločnosť, ktorá zastupuje španielskú spoločnosť. Bolo tam 51% španielská, e, teda galicická samozpráva a zvyšok bola vlastne distribučná firma pre plyn ehm, a vlastne mala celkovo ukončiť proces nelegálnych skládok a vysporiadať sa s odpadom. Aká je realita dnes? Sogama je je firma, ktorá ide takmer skolabovať pretože neustále kontaminuje vody a vidíme, že kamióny tam vykladajú každý deň znova a znova neseparovaný odpad, neroztriedený podľa pôvodov. To je fotka, kto vidí, pozrie sa, kto nie, môže si pozrieť neskôr, kde prichádzajú kamióny a vykladajú tu vlastne tony a tony netriedeného odpadu, ktorý nebol nikdy triedený. Sugama má ďalej plány na rozšírenie, ktoré majú priamy dopad na farnosť Desta a na polnospodárske farmy v komarke de Orde proces Sogama neplní európske smernice a komisia sa nemôže schovávať za to, že e, samozpráva nie je zodpovedná, eh, ale zodpovednosť je národnej úrovni komisia mala konať, zaviazať v tomto prípade, a už to skoro skončím, v tomto prípade musí zaviazať, aby sa plnili eh, požiadavky rámcovej smernice o odpadoch a zároveň musí zastaviť um, tie projekty, ktoré namiesto toho aj podporovali obehové hospodárstvo, um, menia opustené cesty na skládky, ako je napríklad Grisho a Toro alebo Casalonga. Rosa, and you're the final speaker. Rosa, vy ste posledný rečník, nech sa páči, ďakujem pekne. Dovolte mi povedať, že tie informácie, ktoré prichádzajú, um, V prvom rade teda chcem povedať, že je nevyhnutné, aby sa splnili všetky požiadavky ohľadom zabraňovania spalovania a všetky požiadavky teda nelegálneho spalovania odpadov a všetky ostatné požiadavky, ktoré sú vytýčené v európskom legislatívnom rámci. Ďalej treba rešpektovať hierarchiu odpadov, ktorá znamená, že by to mal byť e, plán prevencie tvorby reziduí. Znamená to aj to, že musíme sa pripravovať e, na e, opätovné sekundárne použitie a recykláciu a zároveň treba rešpektovať aj princíp, že kto robí odpady, musí platiť. V tomto smere treba energeticky zhodnocovať odpady, ktoré musia splňať eh, adekvátne právne normy a čo je zrejme je, že všetky, eh, na všetkých rôznych úrovniach emisí vidíme, že tieto emisie sú veľmi nízke, nižšie než právne Prahy a preto podobne ako povedal aj kolega Preda, eh, tak ja si myslím, že sa splňajú všetky európske smernice v tomto smere, splňa sa celý právny rámec, ktorý máme vytýčený aj článok 6 smernice o energetickej účinnosti a práve preto ako už povedala komisia, ako aj povedali všetky ostatné odbory, a my eh, podporujeme, aby sa táto, táto petícia eh, uzavrela. Samozrejme, je to skôr boj, ktorý treba viesť na úrovni regiónu Galícia a nemá to miesto tu v parlamente, keďže to nie je téma, ktorá by bola európskou kompetenciou, keďže národná úroveň splňa všetky požiadavky. Ďakujem pekne. Pani Miranda, 30 sekúnd, nech sa páči. Plán podpadového hospodárstva Galície ani nesplňa požiadavky energetickej účinnosti, ani nesplňa eh, princípy, eh, to, kto, kto robí odpad, má z neho platiť v tomto smere je dôležité, aby sme eliminovali zbytočné e, spalovanie odpadov a to nie je európska norma. Ak to nie je európska norma, tak ju máme zle nastavenú, pretože um, tvorba skleníkových plynov je kvantifikovateľná. Máme všetky správy, ktoré vám môžeme poslať, môžeme poslať komisie. Myslíme si, že dáta pre hodnotenie z roku 2016 nepostačujú. Sme už v roku 2018 a táto petícia bohužiaľ e, veľmi dlho čakala na spracovanie a naozaj nevyhnutné, aby zostala otvorená, tak aby sme dokázali posúdiť tento proces medzi rokom 2016 2016 a 2018. Okrem toho nemá zmysel, aby sme rešpektovali európske kompetencie v rámci, um, v rámci e, tvorby odpadov a moja krajina nie je regiónom, pani Esteras. Pani predsednička, dobre, ďakujem. Vidím, že to sú rozdielne názory ohľadom toho, ako sa k tejto petícii postaviť. Niektorí ju chcú nechať otvorenú, niektorí ju chcú zatvoriť, tak máme o tom hlasovať, máme to nevyhnutné kvórum. Kto by rád zachoval túto petíciu otvorenú? QA zelený. Kto by rád petíciu uzavrel? musíte ako jednotlivci dvíhať ruky, to nestačí, že zdvihnú ruky niektorí ľudia. Ešte raz, kto chce zachovať petíciu otvorenú? Nemusíme to byť elektronicky. Štyria ľudia. A kto chce petíciu uzavrieť? 5. Kto sa zdržal? Dvaja. Traja sa zdržali. A piati za to, aby sme petíciu uzavreli. Je to tesné, ale stále to je demokratická voľba, petícia je zatvorená. Poďme ďalej. Peti- zastup, zastupcu predkladateľa petície tu nemáme. Pojedeme teda na petíciu 9, to je petícia 0803. Môžem prosím upriamiť vašu pozornosť na to, čo sa deje teraz. Nepočujeme bohužiaľ otázky z pléna, keďže sú bez mikrofónu. Máme tu kvórum a bolo nás presne 12. Poďme ďalej, ideme na ďalší bod programu. Tým je petícia 0803 Chcela by som požiadať všetkých, všetkých chcem požiadať, aby sa poprosili byť dospelými v tomto stretnutí. On this petition. Point of order. Procedurálna poznámka, tak eh, potom to má, má byť procedurálna poznámka, na základe ktorého pravidla rokovacieho poriadku žiadate o slovo. Tak nech sa páči, ale rýchlo prosím. Myslím si, že predskladatelia petície čakali 5 rokov na to, aby sa to petícia dostala na rokovanie 4 roky. Takže potrebujú odpoveď a podľa mňa najlepšie je, aby ukázali túto petíciu aj s novými prvkami a novými časťami, pretože odkedy ju predložili, došlo k novému vývoju. Toto nie je procedurálna poznámka, hovorí pani predsedníčka. Pani Miranda, toto nie je procedurálna poznámka. Bohužiaľ, stáva sa, pravidla demokracie sú takéto, niekedy vyhráte, niekedy prehráte. Máte právo byť sklamaná, keď prehráte. Absolútne na to máte právo. Ale toto je to, o čom je demokracia. Dobre. Poďme ďalej, poďme na petíciu 0803 ktorý je, ktorá je 9. bodom na programe dnešného rokovania, ktorá sa týka nového bulharského zákona o nakladaní s odpadom a e, s asociáciami, súvisiacimi nedodržiavaniami platných nástrojov EÚ v tejto oblasti. Predkladateľ petície tu nie je, komisia je tu. Komisia, máte slovo, nech sa páči. E, budeme sa osmičke venovať neskôr, lebo predkladateľ petície ešte nedocestoval. Dobre, Slovo má komisia, nech sa páči, môžete sa vyjadriť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani predsednička. Keď bola petícia prvýkrát predložená, tak Bulharsko schvalovalo nový zákon o nakladaní s odpadmi tento zákon vstúpil do platnosti v júli 2012 a zároveň bol doplnený a podmenený niekoľkokrát tak, aby plne splňal rámcovú smernicu o odpadoch. Odkedy došlo ku korektnej transpozícii, keďže korektná transpozícia smernice je jedna z našich priorít, tak vlastne nový zákon bol okamžite posúdený, či splňa rámcovú smernicu. Boli tam isté rozdiely, ale ako výsledok um, užitočného dialógu medzi komisiou a bulharskými orgánmi bol následne národný zákon, národná legislatíva bola adekvátne pozmenená, doplnená, upravená a smernica bola korektne transponovaná do um, bulharského právneho systému. Práve preto komisia ukončila konanie v tejto téme v oktobri minulého roka. Nikto sa nehlási o slovo, pán Malenov. Dovolte mi iba potvrdiť, že tak sa reálne stalo. Predkladateľ petície, tá petícia je z roku 2011. Myslím si, že zohrala svoju pozitívnu rolu. Táto petícia len pre protokol No, navrhujem, aby sme odporúčali, nikdy som ešte neodporúčal, aby bola bulharská petícia uzavretá, tak teraz to chcem poprvýkrát spraviť a myslím si, že tak by sme mali aj konať, takže môžeme zobrať na vedomie aj ehm, naozaj tú substantívnu prácu, ktorá bola vykonaná, kvalitnú prácu, ktorú urobila aj komisia v tomto smere. Vedlo to k tomu, že mohli byť prijaté relevantné pozmenenia v bulharskej legislatíve o správe a nakladaní s odpadmi a európsky, e, táto téma bola uzatvorená v oktobri Ehm, teda európske konanie bolo ukončené v oktobri 2017 ehm, a my to môžeme uzavrieť teraz tiež s dobrým pocitom. Dobre, máme tu teraz predkladateľa petície k eh, bodu 8. Nie, dobre, tak poďme ďalej k petícii 1408, eh, ktorá je číslo 10 na našom programe rokovania ohľadom dodržiavania právnych predpisov v oblasti životného prostredia v súvislosti s plánovaním s plánovaným zriadením skládok v bulharskej samozprávnej oblasti Montana. Pokúsim sa vysloviť vaše meno. Pani Antoaneta Rízova Kalapiš. Nech sa páči. Máte slovo, nech sa páči. Táto petícia eh, má teda predkladá tri tvrdenia. Prvým je otázka správy skládky v meste Montana. A treba povedať, že služby komisie pozorne preskúmali túto tému a nedospeli k záveru, že došlo k porušeniu legislatívy, preto táto časť bola uzatvorená. Druhé tvrdenie v petícii sa týka um, procedúry, ktorá sa týka vlastne uh, konania národných legislatívnych orgánov. V tomto smere komisia ešte nie je kompetentná zasahovať do týchto Tajemno týchto otázok. Tretia otázka sa týka prístupu k spravodlivosti. Komisia pozorne preskúmala potenciálne možné porušenie jednotlivých požiadaviek ohľadom prístupu k spravodlivosti ehm, vo, všeobec, vo v oblasti všeobecných plánov, detailných plánov, rovnako aj v oblasti stavebných plánov a plánov využitia alebo vyťaženia takejto skládky. Celkový záver celkový záver je, že ak sú nejaké porušenia, ak budú nejaké porušenia právneho systému, tak komisia začne konanie pre porušenie. Ale treba povedať, že takéto šetrenie ešte nie je priamo spojené s touto petíciou, skôr sa týka všeobecných tém. Otváram priestor pre kolegov. Pán Malenov, nech sa páči. Dovolte mi upriamiť vašu pozornosť na fakt, že predkladateľ petície je Národné hnutie Ekoglasnosť, čo je možno taká, také prvé hnutie za ochranu životného prostredia v Bulharsku. Začalo ešte pred pádom komunizmu. Takže má naozaj veľmi veľkú mieru dôveryhodnosti. Jeho členovia sa ukázali byť veľmi aktívnymi um, aktívnymi a férovými um, bojovníkmi za životné prostredie. Bol som v kontakte s predkladateľmi petície. Upriamil som pozornosť predkladateľa petície aj na fakty, ktoré boli um, práve spomenuté predstaviteľmi komisie. Ale dostal som veľmi pevnú odpoveď, že oni stále eh, nemajú prístup eh, k dokumentom a že to sú, sa s nimi nakladá nie je úplne podľa práva. A veci, ktoré považovali Bulharsko orgány za zatvorené, už dlhodobo vlastne stále neboli doriešené. Zároveň treba povedať, že petícia je otvorená už pomerne dlhá, už je staršieho dáta a pri svojom dialógu som dospel k tomuto kompromisu. Petíciu ponecháme otvorenú, ale v rámci rozumného časového, časovej lehoty, teda iba na rozumný čas, tak aby nám predkladateľ petície mohol poskytnúť nové informácie. Neviem, či dáme 3 alebo 6 mesiacov a ak nie, ak neposkytnú nové informácie, tak petíciu zatvoríme. A myslím si, že by bolo naozaj dobré zaslať aj list regionálnemu inšpektorátu životného prostredia a vôd, to je regionálna pobočka bulharského ministerstva, aby sme ich informovali, že bulharskí občania namietajú, že nemajú prístup e, k právnym opatreniam alebo k právnej ochrane, k odvolaniam a keď nemajú tento prístup, tak vlastne ich podozrenie iba rastú. Ak to spravíme, ak pošleme list lokálnej pobočke ministerstva a zároveň uprinie aj rozumná časová lehota pre predkladanie nových faktov, tak potom navrhujem, aby sme uzavreli túto petíciu a myslím si, že 6 mesiacov je rozumné obdobie, ale ak sa rozhodnete na niečo inom, tak to budem akceptovať. Thank you very much. Ďakujeme. Myslím si, že by sme mali postupovať nasledovným spôsobom. Tak ako hovorí pán Malinov, nechať to otvorené, počkať si na aktualizáciu zo strany komisie ohľadom vyšetrovania, ktoré ešte prebieha. Takže to nemôžeme ešte uzatvoriť. Mali by sme sledovať situáciu a mohli by sme zaslať list regionálnym orgánom a poukázať na to, že nie len komisia to sleduje, ale my taktiež máme v našej inštitúcii v dispozícii túto petíciu, ktorú zblízka sledujeme. Je to takto v poriadku? Dobre, takže môžeme takto to urobiť. Myslím si, že nikto proti tomu nenamieta. A k bodu 8 stále petičník tu ešte nie je. we are ending up in a very difficult situation at the moment. Item 8 is a Bulgarian petitioner that, oh, a Romanian petitioner that... Takže čakáme na ruského peti, pardon, rumunského petičníka, ktorý sa asi niekde stratil v Bruseli, alebo sa mu stalo niečo podobné, alebo pardon, to petičnička. Nestratila sa túto v budove, ale niekde vonku, niekde v meste, tak alebo odletela možno najbližším lietadlom domov. Nevieme, je to tajomstvo, mystérium, lebo nezdvíha telefón. Takže to bol bod 8. No a čo sa týka ďalšieho bodu, ktorým je bod 11, petícia 1569. Tam je petičnička pani moja, ktorá tu tiež ešte nie je. Takže čo budeme robiť? Máte niečo, čo vás zaujíma, alebo nejakú oblasť, o ktorú by ste sa chceli podeliť, niečo nám povedať? Nie. Dajme si možno 5 až 10 minútovú prestávku. 10 minút v poriadku, uvidíme, čo sa potom stane. Zase 11.15 môžeme pokračovať. 11.15. Môžete si zavolať napríklad mame, Určite sa poteší. Or your child. Alebo deťom. Or have a quick. Alebo si môžete rýchlo skočiť na kávu. Vidíme sa 11.15. Dúfajme, že petičnička sa do tej doby nájde. Thank you.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

Now we can restart the meet. Takže môžeme pokračovať našej schôdzi. Myslím, že už by tu všetci mali byť o pár sekúnd. Je, sú tu aj poslanci. Ďakujem. Ospravedlím sa. Vieme, že pani Jolanda Moja už tu je. Vítame ju v súvislosti s petíciou 1569 územné plánovanie, plánovanie mesta Luxemburg na znečistenej ploche. Máte slovo na 5 minút. Uh, oui, mais le micro, s'il vous plaît. Oh, okay, pas ça. Ok, allô? Mm. Ja chcem povedať, že pred eh, dvomi mesiacmi, pár mesiacov teda po predložení po petície, vidíme, že situácia je stále rovnaká. Napriek tomu, eh, že okolnosti sú stále eh, horšie, vidíme, že tam teda prebieha ten projekt a skutočne by nám pomohlo, keby sme mohli byť trochu kľudnejší. Taktiež by sme si chceli byť istí, že zdravie miestnych ľudí bude taktiež zobraté do úvahy e, v plánoch mesta Luxemburg. Ja som tu, aby som hovorila v mene mojich susedov z jednej luxemburskej štvrtin. Miestne orgány v roku 2017 hovorili o transparentnosti a situácia sa e, trochu zlepšila, viac spolupracujú. A teraz už prejdem k dôvodom tejto petície. V roku 2015 sme videli, ako sa schválil v priebehu letnej prestávky tento e, projekt stavby v našej štvrti. A Predovšetkým e, prímyselná zóna na rozlohe 2,59 silne znečistených hektárov perchloretylénom, tetrachloretylénom, hirbo, e, ďalej rôznymi prchavými látkami, toluén, e, Sú to kancerogénne, toxické látky, sú toxické pre ľudské zdravie pretože sa veľmi ľahko vyparujú do vzduchu. No a keď sú vo vzduchu, tak sa môžu kondenzovať, dostávajú sa do vody, dostávajú sa do pôdy prostredníctvom podzemnej vody. Alebo taktiež sa môžu dostať do potrubia s pitnou vodou. Takže v podstate tieto látky dýchame, pijeme ich, sú v stenách, v v každej budove, v ktorých my žijeme. A taktiež rôzne možnosti znečisťovania prebiehali e, v tomto meste medzi rokmi 2001 a 2003. Mesto Luxemburg už vedelo, že táto e, časť mesta má určitú mieru toxicity v roku 1998 ale potom sa začalo diskutovať ohľadom vybudovania určitých stavieb a potom to mesto Luxemburg odsúhlasilo. A pán Paul Helminger bol vtedy novým primátorom a to bez toho, že by sanovali túto zónu. V roku 2002 prvých 60 miestnych obyvateľov začalo trpieť e, e, symptomami ako napríklad strata pamäti, problémy so zrakom a tak ďalej, problémy s dýchaním. A toto bol škandál, ktorý sa objavil aj v luxemburských médiách. A potom v januári 2014 pán Korseli, ktorý bol majiteľom e, budov, bol, stal pred súdom ale potom už neskôr sa o tom nehovorilo. V roku 2015 pán Korceli e, predal tieto nehnuteľnosti skupine Alfín a pán e, Paul Helminger, ktorý bol súčasťou tejto skupiny, teda bývalý e, primátor Luxemburgu. Ďalej pani, pani Lidy Polfer, ktorá, bola, e, ktorá pracovala na radnici, schválila tento projekt. A povedalo sa, že najprv musí dôjsť k vyčisteniu tejto oblasti. Taktiež sa spojili miestni obyvateľia. obyvatelia a začali protestovať, e, poslali protestné listy e, primátorke a taktiež ministerke životného prostredia. Dokonca aj ombudsmanka alebo ombudsman poslal dva listy pani Polfer v roku 2016-2017 a potom e, v roku 2016 sme my spísali túto petíciu. Na jar 2017 už začali e, prvé neregulérnosti, neboli poskytované žiadne informácie, nebola tam žiadna transparentnosť, e, ľudia sa stiažovali, že je tam veľa prachu, že sú prechladnutí, že sú v, vo vzduchu neustále častice, ktoré pochádzali z týchto prác. A taktiež tam nebola žiadna, nečistili sa ulice, nebola tam teda žiadna takáto služba poskytovaná. 30. júna 2017 pán Mark Angel, ktorý bol radným, eh, povedal pani Polfer, primátorke, že je nedostatok transparentnosti hľadom projektu a mm, primátorka povedala, že nedostala žiadnu stiažnosť za tento projekt, ani tam nie je problém s transparentnosťou, ani s komunikáciou ale nemala žiadne odpovede na naše otázky. 4. júla 2017 už končím, už končím. Jeden poslanec, pán Vilmes, položil parlamentnú otázku hľadom znečistenia tejto oblasti, znečistenia vody, aké tam mohli byť preventívne opatrenia, aký tam bol dohľad, ako sa e, bude dohľadať na to, aby to nepoškodilo zdravie miestnych ľudí. A potom prišla odpoveď eh, zo strany ministerstva zdravotníctva a, pardon, ministerstva práce a ministerstva životného prostredia. A síce, že zdravie miestnych obyvateľov nie je ich zodpovednosť, takže my, eh, občania, sa cítime úplne bezmocní. A povedala som všetko, čo sa dalo povedať za 5 minút. Ďakujem. Teraz dám slovo Európskej komisii. Thank you, Madam Chair. It will be <laughs> again me. A... Ďakujem. Ja som v prípade predchádzajúcich dvoch petícií hovorila o tom, že táto boli principiálne otázky, ale toto je prípad, kde možno sa porušuje európske právo. Komisia chápe obavy petičníkov ohľadom ich zdravia kvôli tým prebiehajúcim prácam. Sme však stále toho názoru, že je treba, aby sa národné orgány pozreli na národnej úrovni na to, či sa tam porušuje európske právo. Toto bude najlepšie, pretože národné orgány môžu postupovať účinnejšie než komisia, pretože si môžu overiť situáciu na mieste a môžu sa pozrieť taktiež na rozhodnutie miestnych orgánov a na základe informácií, ktoré sú poskytnuté v petícii, nemôžeme dospieť k záveru, že je tam zrejme porušovanie európskeho environmentálneho práva. Petič, petícia neuvádza celú štruktúru problému neimplementácie európskeho práva a preto komisia nemá v úmysle sa zaoberať touto petíciou. Ďakujem, kolegovia. Myslím, že toto je veľmi jasný prípad. Vyzerá to tak, že tam nie je nejaký štruktúrálny problém so zlou implementáciou európskeho práva. Toto komisia vysvetlila. Komisia si myslí, že národné orgány sú najlepšie vybavené na to, aby sa zabrali týmto problémom. Taktiež petišnička potvrdila, že vláda v poslednej dobe spolupracovala lepšie a taktiež národné hodnotie alebo hodnotie národnej úrovni je určite najlepším postupom. Takže ja by som navrhovala uzavrieť túto petíciu. Nikto nechce podať nič iné. Dobre, tak budeme postupovať takto. A myslím si, že teraz môžeme prejsť ďalšej petícii. Is the, pre the first one? Uh, number, let's see now, eight. Number eight, which is petition. Petícia 8. 581 ohľadom údajných nezrovnalostí týkajúcich sa zberu a spalovania nebezpečného zdravotníckého obchodu na území Rumunska. Not only lost, he lost the plane. So he's... Takže petičník vôbec nie je v Bruseli, je v Rumunsku. Mysleli sme si, že je v Bruseli, ale nie je. Takže nedostane slovo, ale musíme sa zaoberať petíciou. A vyzvem teraz pána Diasa del Castillo, ktorý zastupuje komisiu, aby nám k tomu niečo povedal. Ďakujem. Vidíme tu predovšetkým dve veci. Po prvé, Národné príslušné orgány v Rumunsku urobili potrebné kroky, uložili sankcie ohľadom e, presiahnutia stanovených limitov, čo sa týka spalovania odpadu. Takže v podstate toto bolo v rukách miestnych orgánov. Druhá vec, petičník hovorí o mafiánskych aktivitách a o daňových únikoch a tu komisia chce povedať, že komisia nemá žiadne priame kompetencie a že toto musí riešiť náro- príslušné národné orgány všeobecným pravidlom je, pripomínam, že členské štáty majú primárnu zodpovednosť za implementáciu európskej legislatívy v oblasti odpadu a musia zaručiť riadnu právnu ochranu v tejto oblasti a komisia si myslí, že toto miestne orgány v tomto prípade urobili. Ďakujem. Ďakujem. Niekto sa možno chce k tomuto vyjadriť? Nie. Petičník nám posielal aktualizované informácie, záznam ako sa zaobchádza s nebezpečným zdravotníckým odpadom. Dokonca aj médiá to pokryli v Rumunsku a prezentovali sa tam podobné argumenty. Je to situácia, kedy komisia nemôže povedať, že príslušné orgány v Rumunsku nepodnikli kroky inšpekcie, ktoré tam prebehli. Petičník požiadal tieto inšpekcie. A toto je jeho argument. Napriek tomu, že sa vie, že sa nenakladá riadne s týmto odpadom, je to veľmi citlivá situácia. Kolegovia, musíte mi povedať, čo mám robiť. Či to chcete zavrieť, to je jedna alternatíva, či to chcete nechať otvorené, to je druhá alternatíva, ale potrebujem váš názor. Okay, if, if nobody... Dobre, Jude. Uh, try and step in and help you. Um, Pokúsim sa pomôcť. Je to otázka. Petičník tu nie je. Nie preto, že by nechcel, ale preto, že bol problém s dopravou, tak možno by bolo lepšie to ešte ponechať otvorené a počkať si na aktualizované informácie a uvidieť možno na nejaké ďalšie schôdzi, možno aj na koordinátoroch, aktualizované informácie prídu a možno by bolo dobre to nechať otvorené, ale my sme čakali na prejav petičníka, takže je teraz ťažké, ani tu nemáme žiadnych rumunských kolegov, je veľmi ťažké to posúdiť. A ja by som asi sa necítil úplne dobre, keby sme to zavreli, keďže to nie je chyba petičníka, že to nemôže byť Áno, ja mám úplne rovnaký pocit. Na jednej strane by som si povedala, dobre, petičníka, to asi dosť nezaujíma, aby tu bol na čas, tak zavrime to. Ale na druhej strane je to otázka, kde musíme byť opatrní. Takže nechajme to otvorené, zašlíme list, požiadajme o stanovisko príslušných rumunských orgánov a upozorníme ich na to, že podľa petičníka. Toto konanie ešte pokračuje. Možno to nie je ilegálne, ako hovorí komisia, ale asi to nie je úplne v súlade s európskymi štandardami. Takže ponechať otvorené a upozorniť ich na to, že ten prípad sledujeme. Je to takto v poriadku? Dobre. Takže to môžeme robiť takto. Chcem poďakovať komisii za nové informácie. Dobre, tým sa dostávame na koniec našej rannej schôdze a uvidíme sa 14.30 po obede. Alebo nie. Teraz vlastne ideme na vypočutie. Je to 5B001, len sa odveste výťahom na 5. And the meeting starts at 11. Schôdza tu začína 11.50, takže máte ešte 18 minút, aby ste sa tam dostali a našli to.